Uh, um, Dobré popoludne, kolegovia. Dovolte mi začať ďalší bod uh, nášho výboru. Výmena názorov s ministrom zahraničia mm, z Paraguaju, ktorý je zodpovedný za predsedníctvo Mercosuru. Antonio Rivas. E, takže by som chcel e, vás e, veľmi srdečne počíta, po, po, po, privítať pána veľvyslanca Antonia Rivasa, ktorý je dnes s nami, aby, ako som už povedal, zastupoval Mercosur, čo je platforma pre krajiny Brazília, Paraguaj, Argentína a Uruguay. Som rád, že vás tu máme, pretože EU, vzťahy EU-Mercosur sú vysoko na politickej agende v týchto dňoch. 28. júna 2019 po 20 rokoch rokovaní EÚ a Mercosur docielili dohodu eh, v rámci eh, eh, širšieho dialogu hm, o spolupráci a e, momentálne e, je podrobovaný právnej revízii, než bude preložený a predložený Európskemu parlamentu pre ratifikáciu. Dohoda EU-Mercosur by mohla mať e, historický význam pre oba regióny, nie len ekonomicky, ale aj z politického hľadiska. Ak bude ratifikovaná, tak vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu, ako EÚ kedy vytvorila, pokrývajúc obyvateľstvo vyše 780 miliónov. A ďalej by konsolidovala e, blízke politické, ekonomické a kultúrne prepojenia týchto dvoch regiónov. Spoločne <clears throat> s Mercosurom e, preukazujeme našu ochotu zachovať e, globálny poriadok založený na pravidlách e, v čase, kedy viacerí hráči sa odvracajú od multilateralizmu. E, sme zaviazaní podporovať medzinárodnú spoluprácu a otázky ako klimatické zmeny, obchod a medzinárodnú bezpečnosť. Avšak e, existujú aj obavy ohľadom dopadov dohody na udržateľný rozvoj, klimatické zmeny a ľudské práva, ktoré musia byť zohľadnené. Teším sa samozrejme na to, že si e, vypočujem vaše názory, pán minister, o aktuálnom stave, mm, čo sa týka vzťahov EÚ a Mercosuru. Ale najprv e, by som odovzdal slovo e, Nikola Danty, prvý podpredseda delegácie, podpredseda Európskej delegácie pre vzťahy Mercosuru a ďakujem. Ďakujem. A, e, takže um, videli sme sa pred niekoľkými mm, mesiacmi, keď som um, viedol uh, následnú misiu Európskej únie. Európska únia už e, niekoľko rokov spolupracuje s Paraguajom, pretože po uh, roku 2000 13, 13 až 18 bola požiadaná podpora, teda po voľbách a v najbližších týždňoch alebo mesiacoch očakávame, že parlament v Paraguaj vyšle eh, dôležité signály, signály pre podporu niektorých bodov, ktoré spomenula Európska únia v konečnej správe po voľbách v roku 2018 eh, naštartovali sme veľa projektov spolupráce, ktoré sú dôležité medzi EÚ a Paraguajom a chcem sa poďakovať e, za prácu výboru a chcem sa poďakovať za prácu komisii. Tiež e, sme zorganizovali niekoľko služobných ciest a delegácií e, do krajín Mercosuru. Potom na základe strategickej dohody 20 rokov Paraguaj so svojimi vládami z predchádzajúceho a so súčasnou E, podporovali dohodu a zdôrazňovali nevyhnutnosť dohody e, s Európskou úniou. Je to strategická dohoda, nie len z, e, obvyklého pohľadu ešte vstúpime do podrobnosti. Je to dohoda na troch pilieroch pre spoluprácu, politický dialog je jeden pilier, veľmi dôležitý a má výpovednú hodnotu pre stabilitu vzťahov. Nejde len o ekonomické vzťahy, ide aj o historické a politické vzťahy, ktoré sú dôležité medzi obidvoma stranami. Pre nás je dôležité, no a tu sú niektoré priority v dohode, ktoré dneska chceme zdôrazniť. Ako pán predseda už na úvod povedal, udržateľný rozvoj, klimatické zmeny a toto sú témy, na ktorých chceme spoločne pracovať. V najbližších mesiacoch e, už pán predseda pripomenul, že e, text študujeme a dáme ho preložiť a potom nás ešte čakajú niekoľkoročné diskusie v parlamente a v národných parlamentoch o tejto dohode. E, a je dôležité sprevádzať túto diskusiu konkrétnymi signálmi o témach, ktoré sme spomenuli. Pre nás je tiež dôležité, aby e, došlo k rozvoju regionálnej spolupráce, posilnenie Mercosuru a e, prepojení k týmto štyrom krajinám. Dúfame, že v budúcnosti e, v týchto štyroch, k týmto štyrom krajinám ešte bude môcť pribudnúť aj Venezuela. No a mohli by sme posilniť spoluprácu na regionálnej úrovni vzťahy, politické, historické, ekonomické vzťahy medzi Európskou úniou a štvorma krajinami Mercosuru. To sú tie oblasti, kde Európska únia mm, má uzavretú obchodnú dohodu v Latinskej Amerike s Chile, s Bolíviou a s ďalšími. Akurát e, chýba ešte Mercosur, teda štyri krajiny e, Južnej Ameriky. Myslím, že pán predseda, teda vám, by som vám zaželal e, príjemnú návštevu tu v Bruseli a dúfam, že aj naďalej budeme môcť spolupracovať s Paraguajou. Je to jeden z motorov, e, ktorý aj ostatným krajinám dáva jasné signály e, k tejto e, misii. Ďakujem, pán e, Dante. Teraz dáme mikrofón pánovi e, Rivasovi, aby e, nám e, poskytol prezentáciu jeho názory. Ďakujem, vážený pán predseda, dámy e, poslankyne, páni poslanci. Je pre mňa ako pre e, ministra vnútra Paraguaja byť veľkou e, cťou, že predsedáme v Mercosure a že môžem tu byť prítomný a v súvislosti s podpisom zmluvy s Mercosurom a ako povedal aj pán predseda, ďakujem za E, prezentáciu a chcem mu poďakovať aj za to, e, že vlastne to je dohoda, e, ktorá bola uzatvorená po 20 rokoch rokovaní. Bolo to v dôsledku širokej diskusie, niekedy zložitej, ale čo je dôležité, a to chcem zdôrazniť, je, že dohoda s Európskou úniou a Mercosurom je triumfom multilateralizmu e, nad protekcionizmom. Je to dohoda, ktorá poukazuje na porozumenie dvoch regionálnych blokov, ktoré majú veľa spoločného. E, my sme prešli rešpektom ľudských práv, demokraciou, právny štát, sloboda vyjadrovania, kultúra. Je veľmi veľa aspektov, e, ktoré E, obidva bloky zbližujú, sú si podobné a niekedy bolo pre nás veľmi ťažké vysvetľovať našim občanom, prečo nedošlo k dohode medzi Mercosurom a Európskou úniou, keď tam bolo toľko podobností. 60 e, investícií v krajinách Mercosuru je európskych a to poukazuje, E, na e, prepojenie európskej podnikateľskej sféry s Mercosurom. A jediné, čo treba zdôrazniť, že na oboch stranách táto dohoda prinesie pozitívne efekty. Je to e, na obidvoch stranách víťazstvo. Vieme, že je tu veľa manufaktúrne vyrábaných produktov, služieb, ktoré a vlastne táto dohoda umožní pre Európu zvýšiť e, zisky, ale pre Mercosur je to tiež veľmi dôležité, pretože táto dohoda s Európskou úniou bola potrebná. E, my ako Paraguaj, ako krajina sme nemali dohodu s Európskou úniou a toto nám umožní vytvoriť nevyhnutné predpoklady a základy pre e, obchodnú politiku, spoluprácu a politickú spoluprácu. Vidíme, že e, táto spolupráca je naozaj veľmi dôležitá. Je tam veľká e, obchodná výmena 88 miliard eur e, obratu ročne. Je tam mnoha pravidiel, ktoré umožnia vytvoriť pokojnejší, kontrolovanejší obchod a umožniť využívanie istých pravidiel aj v oblasti životného prostredia, pracovnej oblasti a v iných oblastiach, e, kde e, existujú vzťahy medzi obidvoma blokmi. Rovnako treba brať do úvahy aj skutočnosť e, a referencie na ohľadne sektora služieb, pretože to samozrejme je dôležité pre Európsku úniu, ale je tu výmena vo výške pardon, je tam e, niekoľko miliárd eur. A rovnako treba e, si uvedomiť význam Európskej únie. Paraguay je napríklad prvý e, investor a z Európskou úniou ako blokom a to samozrejme poznačuje aj vzťahy Mercosur a Európska únia. V tomto kontexte treba ešte spomenúť aj pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti a ktorými sa budú riadiť oba bloky. A preto my zdôrazňujeme, že je veľmi dôležité mať e, dohodu s pravidlami, a, ako nemať žiadnu dohodu. A je to veľmi dôležité pre náš región a takisto aj skutočno, že tí Európania, ktorí už veľmi dlho sa rozhodli, že budú investovať v krajinách Mercosur no v Južnej Amerike, tak takisto môžu nájsť mechanizmus, tak aby mohli e, e, sa venovať importu, exportu medzi svojimi krajinami pôvodu Európskou úniou a to bude všetko také plynulejšie, tak aby to bolo všetko plynulejšie a usporiadanejšie. E, Mercosur vyvinul obrovské úsilie na to, aby e, vymedzil oblasti pre spoluprácu, e, príležitosti, ktoré e, tu existujú v oblasti tejto obchodnej dohody a cítiť tento pohyb, ktorý existuje medzi Európskou úniou a Mercosurom, tak ako e, povedal pán poslanec Anti, Mercosur bol jediným blokom, ktorý nemal e, s Európskou úniou dohodu z celého latinskoamerického kontinentu. A to je dôležité, pretože tieto rokovania prebiehali 21 rokov a Mercosur bol založený v roku 1991. Prvé, čo ministri krajín Mercosuru urobili, bolo, že cestovali do Bruselu a stretli sa s komisiou a s ministrami Európskej únie, s ministrami 12 krajín, pretože pretože Mercosur chcel e, sa budovať, podobne ako Európska únia, chcel vytvoriť spoluprácu technickú v oblasti poľnohospodárstva a v roku 1995 sme už mali prvú politickú dohodu medzi obidvoma blokmi. V roku 1999 prebehli rokovania a, a začali tieto rokovania, preto je dôležité, E, zdôrazniť e, túto dohodu a toto vzájomné porozumenie medzi Mercosurom a Európskou úniou. Je to veľký triumf multilateralizmu nad protekcionizmom. Vidíme tiež, e, že sa vytvárajú nové príležitosti pre Mercosur vytvoriť dohody aj s inými regiónmi, napríklad prípad EFTA, ktorý bude táto dohoda bude podpísaná medzi obidvoma časťami. Rovnako e, sú tu dôležité pokroky, e, pokiaľ ide o dohodu s Kanadou, Kóreou, Singapúrom. A toto všetko otvára e, takú transcendentálnu bázu pre nejaké externé zakotvenie krajín Mercosuru. A treba samozrejme brať do úvahy to, že e, čiastočne tu ide o dohodu medzi vládami, Európskou komisiou, úniou a e, bude vlastne nad dohodami medzištátnymi a to umožní posilniť aj politické organizmy v krajinách Mercosuru, pokiaľ ide o demokraciu, rešpektovanie ľudských práv, ochranu životného prostredia. A ja hovorím teda teraz len o Paraguaji. Náš e, súčasný prezident prvé, čo urobil potom, ako bol inaugurovaný, vytvoril e, ministerstvo pre zahraničné, pre e, životné prostredie a rozvoj, tak aby sa vytvorili nevyhnutné mechanizmy, aby sme mali e, environmentálnu politiku, aby sme mohli čeliť klimatickým zmenám v Paraguaji. Paraguaj je krajina, ktorá takmer vôbec neznečisťuje naše emisie CO2, e, takmer neexistujú a my dostávame a pomáhame dekontaminovať to, čo sa kontaminuje v iných krajinách. Takže v súčasnosti e, sa venujeme práci a teda, aby sme získavali isté platby za výsledky a v tomto smere sme tiež spolupracovali s Európskou úniou prostredníctvom Zeleného fondu, aby sme pracovali a aby sme e, vylepšili podmienky ja nechcem tu už ďalej e, zdržiavať. E, myslím, že sú to aj otázky, ale chcem sa poďakovať za príležitosť, že som e, mohol zdôrazniť význam tejto dohody na ekonomickej, politickej e, oblasti a je to takisto dôležitá vec pre našu spoluprácu. Ďakujem, pán predseda. Uh, uh, Ďakujem, vážený pán minister. Sú tu viacerí kolegovia, ktorí sa chcú spýtať otázky. Ako prvý je prihlásený pán Kaňas, ktorý je e, zodpovedný za Mercosur. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pánovi veľvyslancovi, aj pánovi ministrovi. Už včera som vlastne mal možnosť mať výmenu názorov s vami, bolo to veľmi zaujímavé. Hovoríme tu vlastne o význame dohody Mercosur a ide tu o to, aby sme hospodárske, sociálne a ekologické postupy e, ostatné roky konsolidovali. Boli tu určité problémy, ale zároveň sme tu mali aj veľký úspech a tento úspech by som chcel zdôrazniť, musíme ho si veľmi ceniť. Takisto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o prácu Mercosuru. Ide tu predovšetkým o to, akým spôsobom sa vlastne táto dohoda dopracovala. Preto by som sa chcel spýtať, my vieme, že táto dohoda by mala byť ratifikovaná v najbližších mesiacoch v parlamente. Istotne sa narazí na určité problémy, na určité neistoty, možno aj na nevedomosť a možno ako účastník eh, vy by ste nám mohli povedať, ako by ste vysvetlili občanom tie výhody. Nehovoríme tu iba o číslach, nehovoríme teda iba o exporte a že tu budú zisky, ale aké výhody to bude mať pre občanov aj vašej krajiny. Ako môžeme ten pákový efekt v tejto oblasti využiť práve preto, aby sme mali environmentálnejšiu spoločnosť, aby sme podporovali také oblasti ako oblasti ľudských práv a vysvetľovali to občanom Paraguaj má nemá s nami iba spoločnú minulosť, ale aj budúcnosť. Potrebujeme vytvárať nové spojenectvá. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší prihlásený, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Raco, za vaše slova, za Mercosur. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, e, že konečne po 20 rokoch sa podpísala táto dohoda. Táto e, dohoda sa týka skoro 600 miliónov e, obyvateľov, má veľký dosah a je to takisto veľmi dôležité pre trh, ale myslím si, že okrem e, ťažkosti, ktoré môžu byť v iných sektoroch, ide o historickú pozitívnu dohodu a preto ja vítam uzavretie a podpis tejto dohody a z politického hľadiska e, my v tomto výbore O tom hovoríme veľmi často, to je veľmi spravodlivá dohoda, veľmi vhodná dohoda, pretože ja si myslím, že e, medzi Európou my, e, Európania a, o, a krajiny Latinskej Južnej Ameriky, my, sme, my máme veľa spoločných vecí, máme spoločné kresťanské korene, mám, sme e, za medzinárodný poriadok, ktorý sa riadi pravidlami a teda máme veľmi veľa spoločných veci, vrátanie spoločných víziev, ktoré pred nami stojí ako klimatické zmeny. A preto e, to nie sú len ekonomické a politické témy, ale je dôležité, aby sme posilnili naše vzťahy ako prirodzení spojenci. Chcel by som vyhodiť vaš, vy, využiť vašu prítomnosť tu a na to, aby som vyjadril presvedčenie, že na záver E, budú výsledky pozitívne. Ale prosím vás, ako vy vidíte z hľadiska Mercosuru e, politické zmeny v tejto oblasti, napríklad v Argentíne, ako vnímate podporu vlády, e, ktorá práve teraz e, nastúpila? Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, ďakujem za prezentáciu a musím povedať, že sa cítim veľmi komfortne, pretože keď sa pozriem Paraguaj, Uruguaj v rámci Mercosuru, naozaj môžeme e, byť presvedčení, že sme mohli mať e, dohody s týmito krajinami a to tým viac, že e, z hľadiska celého Mercosuru, keď sa na to pozeráme, tak si myslím, že Paraguaj to je 400 tisíc štvorcových kilometrov, 700, 7 miliónov obyvateľov, Uruguaj to je 300 3 milióny obyvateľov. Brazília a Argentína to sú oveľa dôležitejšie, väčšie krajiny. Takže sú tu viaceré otázky, ktoré sa týkajú takých krajín ako je Brazília, Ar- Argentína a nie až tak Paraguay. a ostatné. Ja som z úplne malej krajiny z Belgicka, 10 miliónov občanov a včera sme prijali jasné stanovisko proti dohode Mercosur, hlasovalo sa vo Valonskom parlamente. V súčasnom stave jednoducho to nemôžeme akceptovať. Niektorí z Európskeho parlamentu povedia, že takáto malá krajina prijala radikálne rozhodnutie. Ja si myslím, že obidvaja sme z malých krajín oboch regiónov a máme čo k tomu povedať. Myslím, že sú tu určité otázky, pokiaľ ide o Mercosur, pokiaľ ide o polnohospodárstvo. Dnes polnohospodárstvo v Európskej únii je niečo, čo je v ťažkostiach Mercosur zlepší tieto poľnohospodárske podmienky v Európe? To je otázka, ktorú sa chcem spýtať. Pokiaľ ide o ľudské práva v súčasnosti, pokiaľ ide o e, e, Brazíliu, pokiaľ ide o zaberanie pôdy na úkor občanov pôvodných, ktorí tam boli. Mercosur zlepší tú situáciu v tejto oblasti. A posledná vec, pokiaľ ide o životné prostredie, pokiaľ ide o životné prostredie, krajina, ktorá nepodporuje Parížskú dohodu je skutočne hodná toho, aby podporovala takéto dohody, pokiaľ ide o e, životné prostredie. Hovorím tu konkrétne o Brazílii, takže skutočne sa k tejto dohode musíme pozrieť z viacerých zorných uhlov. Ďakujem veľmi pekne a ďalší prihlásený je pani Anna Karacíny. Ďakujem. Vítajte, pán Rivas je veľmi dobré, že tu máme teraz túto debatu, aby sme zistili, aké sú pozície Európskeho parlamentu a vaše pozície. A teraz e, začnem hovoriť po anglicky, lebo chcem povedať veci e, trošku komplikovanejšie. Moja španielčina nie je taká dobrá. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že užšia spolupráca medzi EÚ a krajinami Mercosuru je niečo hodnotné. A keď sa pozrieme na dohodu spolupráce, pokiaľ ide o Mercosur. Je to veľmi dôležité. Všetky tie diskusie ohľadne časti obchodu, tam sa častokrát prehliadajú aj iné dôležité veci. Vychádzam z toho, že nikto tu nie je proti spolupráci ako takej. Ale ak sa pozrite na otázku obchodu v tej dohode, tak to je komplikovanejšie. Preto by som vám chcela pre, spomenúť to, čo ak, zosumarizovať diskusiu, ktorú sme mali v pléne pred Vianocami bola to diskusia, ktorú sme iniciovali my zelení a preto sa chcem spýtať otázku, či je táto dohoda skutočne kompatibilná s tým Green Dealom komisie. Ako viete, to je veľký projekt Európskej komisie pre najbližších 5 rokov a má to urobiť z našeho hospodárstva niečo environmentálne kompatibilné. A my ako zelení, ale aj ďalší iní kolegovia máme veľké pochybnosti, či táto obchodná dohoda je skutočne kompatibilná s Green Dealom, pretože ak sa pozriete na polnospodársky export, ktorý narastie. Toto bezprostredne povedie k vyšším emisiám CO2, takisto nás však znepokojujú aj tie nezáväzné e, otázky týkajúce sa štandardov ľudských práv, tak ako to už povedali kolegovia od socialistov. To znamená, sú tu viaceré problémy, ktoré my vnímame Avšak keď sa zhováram s kolegami z krajín Mercosuru, tak tam sú obavy ohľadne straty pracovných príležitostí, pokiaľ ide o polnohospodárov, zasa u nás, pretože my importujeme mliečne produkty, to znamená, ak my budeme mať hovedzie meso tu a vy budete mať naše mliečne výrobky, prečo jednoducho to máme takto po celom svete posielať. E, prerušená rečnička bola, pán predseda hovorí, dajte možnosť aj iným spýtať sa otázku, nech sa páči. Posledná pripomienka z mojej strany, už sa dostávam ku koncu, je dôležité, aby sme nemali nejaké čierne pravidlá. Pravidlá sú stanovené v rámci VTO, na základe týchto pravidel v súčasnosti obchodujeme, takže eh, je to prehnané, keď sa povie, že nemáme teraz pravidla. Teším sa na vaše odpovede. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší prihlásený je pani Rujuneva za GUE. Nech sa páči. Dobré odpoludne. Ďakujem vám za to, že ste prišli. Ďakujem vám aj za e, úvodné slovo, pretože Európska únia a Mercosur sú takmer jedinými partnermi, ktorí nemali s touto oblasťou dohodu. E, myslím si, že je veľmi dôležité, aby Európska únia mala e, vzťahy s Mercosurom a sme presvedčení, že to práve musí byť aj práve prostredníctvom tejto obchodnej dohody a obchodných dohôd, E, ktoré podľa nášho e, z hľadiska e, vytvorili model, model, ktorý nás tieto vedie, tieto dvojstranné dohody nás vedú do zložitých situácií, najmä vo, vo vidieckých oblastiach, klimatické zmeny napríklad my, my pestujeme jablká, ktoré sa e, konzumujú potom tisíce kilometrov e, ďaleko a e, tento transport vlastne ničí náš primárny sektor. A niektorí ľudia v Európskej únii nevidia výhody tejto obchodnej dohody. Udávajú sa tu veľké čísla obchodného obratu, ale nehovorí sa o udržateľnosti našej únie. My s veľkým znepokojením sledujeme dopady na náš primárny sektor, priemysel, poľnohospodárstvo, chov dobytka a ja by som sa vás chcela takisto konkrétne spýtať, lebo zdá sa, že Argentína povedala, že dá vypracovať dopadovú štúdiu e, na jej vlastnú ekonomiku. A viete, že aj ne, o tom, že by aj iné krajiny toto niečo urobili, bude to zverejnené, alebo mohli byť ešte ďalšie krajiny z E, vlastne, môže to byť považované za dohodu s Mercosurom, keď iba dve alebo tri krajiny túto dohodu podporujú? Zález, SND. Ešte posledné otázky od pani González za SND, nech sa páči. Gracias, Ďakujem, vážený pán predseda. Vítajte, pán Rivas, pán Antonio, vítajte. Keď hovoríme o asociačnej dohode Mercosuru, tak je dôležité zdôrazniť, že hovoríme o asociačnej dohode, ktorá ide oveľa ďalej ako obchodná dohoda a vlastne je tam obsiahnutá jedna kapitola ohľadne politického dialógu a my sa cítime pohod, lepšie, keď môžem hovoriť aj o iných veciach ako o tonách mesa, obilia a tak ďalej. A práve e, preto si myslím, že je dôležité posilniť aj všetko, čo sa týka rozvojovej spolupráce, ochrany práva pracujúcich a environmentálne otázky. Ja plne zdieľam váš postoj, či už Paraguaj alebo aj ostatných E, juhoamerických krajín. To sú krajiny, ktoré veci istým spôsobom robili dobre a vlastne nemôžeme to porovnávať s tým, čo sa urobilo v Európe. Samozrejme, že je dôležité, aby sme túto dohodu schválili a nehoci ako e, nemali by sme úplne rýchlo e, unáhlene schváliť túto dohodu, ktorej príprava trvala 20 rokov. Možno, že by bude trošku viac času potrebných na to, aby sme prediskutovali jednotlivé kapitoly, e, tak aby sme sa pozreli, ako sa môžeme prepojiť s týmito e, krajinami, ktoré reprezentujú 800 miliónov obyvateľov. Napríklad včera boli poľnohospodári z juhu tu v Európskom parlamente a okrem iného nám povedali, že že čo si myslíme, že, že, že, že sa že vlastne e, krmivo, ktorým sa krmia krávy tu v Európe, sa produkuje práve e, v Južnej Amerike. Vítajte tu v parlamente, hovorme o všetkom, ale nezabúdajme, že tu hovoríme, že chceme Mercosur, ale chceme, aby pracujúci mali viac práv, aby mali a, a na to, ako vlastne túto spoluprácu napojíme na tie ostatné hľadiska. Prepačte, dajte možnosť aj hostovi reagovať na toľko otázok. Má k dispozícii iba 5 minút. Teda- Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim byť veľmi stručný a zosumarizovať tak všeobecne všetky otázky. Pre Paraguaj je veľmi dôležité, lebo Paraguaj od roku 89 začal svoj demokratizačný proces a od toho okamihu sa Paraguaj otvoril svetu a svet sa otvoril Paraguaju a vlastne negociácie o dohode, bilaterálna dohoda o spolupráci s Európskou úniou priniesla Paraguaju veľa úžitku. Jednak z hľadiska demokraticie, z hľadiska toho, čo je rozvojová spolupráca a e, táto e, vlastne E, táto tendencia približovať sa Európskej únii, ktorá vždy bola v Paraguaji. Najväčšia, veľká väčšina volieb, e, ktoré sa uskutočnili v Paraguaji, tak tam boli pozorovateľské misie z Európskej únie. My za to ďakujeme a tiež si myslíme, že aj na budúcich voľbách chceme pokračovať e, v tomto úzose krajiny Mercosuru uľahčia mnohé aktivity nielen na podnikateľskej, ale aj na politickej úrovni. Treba e, si uvedomiť, že táto dohoda obsahuje veľmi dôležitý politický obsah, ktorý takisto otvára možnosti preto, aby sme čelili externým hrozbám, ktoré stoja nielen pred Európou, ale aj pred nami, pred našim regiónom a preto je dôležité, aby sme mohli spolupracovať vo všetkých smeroch v obrane bezpečnosti, a vo všetkom, čo sa týka multilateralizmu, aby sme mohli e, skutočne spolupracovať navzájom, aby sme spoločne čelili týmto vonkajším výzvam a hrozbám, e, ktorým čelí súčasný svet. Vidíme, hovorili sme s novou argentínskou vládou, a myslím si, že budeme spolupracovať koordinovane na úrovni Mercosuru. To je situácia, ktorú E, budeme ešte naďalej rozvíjať s Argentínou aj s Uruguajom. Budeme o tom hovoriť 1. marca aj s Brazíliou, tak aby táto dohoda mala pozitívny dopad nielen na Mercosur a jeho krajiny, ale aj, ale aj pre celý Mercosur. A rovnako treba brať do úvahy aj možnosti, ktoré existujú potom, ako každá krajina e, Mercosuru bude ratifikovať túto dohodu a bude ju môcť už vlastne vykonávať bilaterálne. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, treba si uvedomiť, že krajiny Mercosuru exportovali historicky do Európskej únie a naďalej to robia v rámci plnenia všetkých pravidiel, všetkých požiadaviek, e, ktoré E, stanovila Európska únia. To je dôležité, pretože táto dohoda umožní udržať tento exportný systém, ale rovnako sa rozšíri obchod medzi obidvoma oblastiami, obi, obidvoma regiónmi. To je veľmi dôležité, pretože my sme v regióne, kde e, v oblasti rešpektovania ľudských práv sú isté situácie. A keďže vlastne my musíme rešpektovať e, americký súd pre ľudské práva, to je veľmi dôležité, lebo všetky krajiny musia e, vlastne analyzovať z tohto pohľadu všetky svoje nariadenia a zákony, e, pokiaľ ide o ochranu a presadzovanie ľudských práv, rovnako práv domorodých obyvateľov. Napríklad v Paraguaji sme takisto uzavreli mnoho dohôd ohľadne ochrany E, domorodcov ľudsk- a v mnohých oblastiach, v oblasti, e, ktoré sa týka ľudských práv, sme tiež dosiahli mnohé dohody a v oblasti životného prostredia pracujeme ordinovanie s Merkosurom a ochrana nášho životného prostredia je dôležitá vzhľadom na prírodné prostredie v, obla, v krajinách Merkosuru a vzhľadom aj na výrobu elektrickej energie, ktorá je čistá, pochádza z obnoviteľných zdrojov, e, je to vlastne je produkovaná v hydroelektrárniach a to vedie k ochrane lesov. Paraguaj uzavrel s FAO dohodu o ochrane a opätovnom zalesňovaní a o boji s chudobou a z toho bude mať užitok viac ako 17 tisíc rodín v Paraguaji. To je naozaj veľmi dôležité. Myslím si, že som vyčerpal svoj rečnícky čas, takže um, ďakujem a teda som pripravený na ďalšie kolo otázok. Ďakujem a ospravedlňujem sa, že Ehm, takto zle e, sledujem čas, ale máme plný program, ospravedlňujem sa aj kolegom, že som ich musel niekoľkokrát prerušiť, ale toto je časový slot, ktorý nám bol poskytnutý. Mm, a pán minister, ešte bude množstvo príležitostí e, počas najbližších mesiacov alebo rokov, aby sme sa venovali tejto dohode. Toto nie je e, prvé ani posledné zasadnutie a rozhodne si myslím, že táto dohoda e, nás bude zamestnávať e, v blízkej budúcnosti. Ďakujem, že ste e, nás navštívil. Je nám potešením vždy vás privítať v tomto parlamente. Veľmi pekne ďakujem a je, ako som povedal, je to pre, mno pre mňa čest, že som tu mohol byť s vami. V júni príde E, prezident našej republiky na oficiálnu návštevu do Európskej únie a navštívi Európsky parlament. Ďakujem. A teraz e, odovzdám e, predsednícke žezlo kolegovi McAllisterovi.